a e, bude sa o nich hlasovať na záver tejto rozpravy dnes popoludne. Ďalší bod na programe e, je začiatok konzultácií s cieľom vylúčiť Ugandu a Nigériu z dohody z Kotonu vzhľadom na nedávnu e, legislatívu, ktorá kriminalizuje homosexualitu. Chcel by som kolegom informovať, že Dnes do poludnia práve tu, v tejto budove, spoločné parlamentné zhromaždenie EU a KT zasadlo, absolvovali sme stretnutie dnes e, do poludnia s členmi predsedníctva tohto spoločného parlamentného zhromaždenia a na tejto schôzi sme rozhodli, že text, ktorý sa teraz schvaluje, sa využije ako východisko, bolo to pre stanovisko Európskeho parlamentu v tejto veľmi závažnej veci. Bude sa tým zaoberať aj predsedníctvo, aj plénum parlamentného zhromaždenia EU a KT. A na tejto schôdzi potom budú prítomní aj zástupcovia parlamentov z Ugandy a z Nigérie. Najskôr vystúpi ako jeden z autorov tohto uznesenia pán Tanok. Vážený pán predseda, nedávne rozhodnutie prijať legislatívu proti homosexuálom je skutočne sklamaním. Dokonca ak majú byť trestom uži- e, doživotné uväznenia a situácia je skutočne horšia. Prezident Jonathan sa rozhodol, že tieto zákony proti LGBTI v Nigerii ešte doplní nepríjemnými vyjadreniami voči obyčajným ľuďom, ktorých jediným hriechom a prečinom je príťažlivosť e, voči osobám rovnakého pohľavia. Je to citlivá záležitosť, takže musíme byť opatrní pri našich reakciách, aby sme si neodcudzili tieto vlády, ale považovať to, že odstúpenie od dohody z Kotonu a presmerovanie pomoci z EÚ na mimovládne organizácie a nie na centrálne vlády, to je v súlade s podporou ľudských práv bez ohľadu na pohlavie. Ďakujem. A teraz, ako jeden z autorov, pán Raul Rumeva sa vyjadrí na jednu minútu. Ešte raz musíme odsúdiť e, útoky na osoby rovnakého pohľavia ich zväzky v e, Ugande a Nigerii. Protirečí to všeobecným e, univerzálnym ľudským právam a tomu, že ľudia majú nárok na to, aby sa s nimi zaobchádzalo dôstojne. Sexuálna preferencia je plne v intenciách slobodného rozhodovania individua a je to aj v súlade s ústavami a národným právom. Zákony proti LGBTI sú nepriateľné, odsudzovanie homosexuality. To pre vládu Nigérie a Ugandy vlastne znamená, že sa odklonila od právneho štátu a úcty ľudským právam, ako je článku 9.2 dohody z Kotonu. Preto apelujem na Európsku komisiu, aby okamžite podľa článku 96 dohody z Kotonu odštartovala rokovania s Ugandou a Nigériou, aby sa prijala dohoda a každé náležité opatrenie, ktoré by mohlo e, zabraniť takémuto nenáležitému zaobchádzaniu. Ďakujeme, Raúl, hovorí predseda a takisto ako autor na dve minúty má slovo pán Repo. Vážny pán predseda, Týmto uznesením e, poukazujeme na e, všeobecný princíp, že všetci ľudia sa narodili slobodní a rovnocenní. Nikto by nemal e, musieť žiť v strachu iba kvôli svojej sexuálnej orientácii. Napriek tomu nadalej vo viac ako 76 krajinách sa považuje homosexualita za trestný čin a v piatich z nich dokonca môže hroziť trest smrti v Ugande a Nigérii e, došlo k e, závažným odsúdeniam a tie sú naozaj nepripustné, pretože e, porušujú samotnú ľudskú hodnotu, taktiež sú v rozpore s dohodou z Kotonu a Európska únia touto dohodou ponúka krajinám AKT možnosti rozvoja spoločnosti a ekonomiky a kultúry. Preto by mala Európska únia konať, mala by sa snažiť spustiť politické konzultácie a taktiež konkrétne krajiny ako um, Švédsko, Dánsko a Holandsko uh, um, vyjadrili snahu prehodnotenia nasmerovania svojho financovania rozvoja v týchto krajinách, aby sa to minulo uh, oficiálnym predstaviteľom tejto krajiny. Nesmieme však potrestať celé krajiny tým, že by sme úplne zastavili financovanie týchto krajín, respektíve pomoc, finančnú pomoc, stačí, keď trošku prehodnotíme finančné toky. E, taktiež je dôležité, aby sme e, podporovali e, dodržiavanie práv všetkých osôb LGBT. Musíme teraz dodržiavať tieto svoje prísľuby, ktoré sme im dali. Musíme vyzvať eh, oficiálnych predstaviteľov Ugandy a Nigérie, aby stiahli tieto zákony a aby sa snažili chrániť eh, ľudí LGBT pretože tieto zákony spôsobujú, um, že si to osvodstá stávajú vlastne obete násilia a môžu byť zadržané kvôli svojej sexuálnej orientácii. Každý štát má povinnosť um, zabrániť sexuálnej um, diskriminácii osôb a svojich občanov. Tiene la palabra por un minuto y medio. Ďakujem, pán Repo. A teraz na minútu a pol ďalšia autorka, pani Sacher. Pani Šáke tejto snemovni sa koná stretnutie AKP a myslím si, že aj zákony, ktoré sa prijímajú v Nigerii a Ugande a ktoré kriminalizujú skupinu LGBTI, si zaslúžia e, odsudenie, pretože porušujú dohodu z Kotonu a musíme sa preto dohodnúť na doložky o ľudských právach e, k článku, podľa článku 96 dohody z Kotonu, aby sme sa vysporiadali s touto urgentnou situáciou. Evangelist, evangelist fanatickí extrémisti z Ugandy a Nigerii krim, kriminalizujú ľudí, ako keby to bol hon na bosorky. Boj s HIV a ďalšími chorobami s týmto nemá nič dočinenia. Už sa niekoľko štáty rozhodli, že zmrazia svoju rozvojovú pomoc, ktorá smeruje do týchto krajín, ale musíme zabezpečiť, keď sa rozhodujeme o sankciách my, aby netrpeli kvôli tomu bežní ľudia viac, než už v týchto afrických krajinách ľudia trpia skutočné problémy, ktoré majú dosah na toľkých ľudí, ako je napríklad korupcia, nedostatočná infraštruktúra, nedostatočné investície do vzdelávania alebo násilný extrémizmus. Toto by mali byť témy nášho aktívneho dialogu. Mali by sme sa snažiť stále spolupracovať, ale nie bez toho, že by sme sa vzdali presadzovania európskych hodnôt a dodržiavania vzájomne odsúhlasených, odobrených dohôd, ktoré tieto africké krajiny už podpísali a musia E, e, tieto svoje sľuby v oblasti ľudských práv aj splniť. Ďakujeme. Ďalší autor je pán Sonik a má jednu minútu. Sme odhodlaní konať aktívne voči Ugande a Nigérii a odsúdiť zákony, ktoré nedávno prijali, bolo to v decembri, neakceptovateľná situácia, ktorá takto vznikla, že krajiny, ktoré politicky s nami spolupracujú, v oblasti obchodovania a rozvojovej pomoci sa jednoducho rozhodnú porušiť ľudské práva v takejto e, mierke, ktorá teraz bola pozorovaná v Ugande a Nigerii. To jednoducho nemôže byť tak, že niekto dostane 10-ročný trest väzenia len za to, že sa chce stretnúť v rámci skupiny a komunity LGBTI, že sa organizujú stretnutia. V 12 provinciách Nigérie sú zakázané akékoľvek homosexuálne kontakty a ľudia, ktorí napriek tomu sa stretnú, sú ohrození trestom smrti. Európa musí prijať sankcie v rámci dohody z Kotonu a ja apelujem na snemovňu, aby sme zasiahli počas samitu, ktorý sa teraz chystá. Ďakujeme, pani kolegyňa. A napokon bude rečničkou, autorkou pani Veržia a má dve minúty na svoj prejav. Ďakujem pekne. Už sme tu častejšie hovorili o tejto téme a predsa len sa tento zákon podpísal. Trest smrti sa e, zmenil síce na trest na doživotie, ale v Nigérii je to takisto. Tento zákon bol podpísaný a prvé obete tohto zákona už boli aj odsúdené a boli zbičované. Situácia bola ťažká už aj v minulosti, pretože homosexualita bola silno potláčaná v minulosti a teraz sa tu išlo nad rámec možného a purcuje sa tu na honbu na homosexuálov a treba povedať, že naše apelácie nestačili. Boli tu napätia už aj v minulosti, ale od 15. januára v novinách sa uviedli viaceré mena osôb, dokonca aj s fotografiami. Rok 2011 bol takisto rokom, kedy sa, kedy sa uviedli mená a fotografie osôb a stálo ich to životy. Všetko sa to formuluje veľmi vágne, takže sa to dá vykladať potom veľmi e, ľubovoľne. A krajina, ktorá patrí medzi krajiny, ktoré podpísali toto skoto, no nemôže takto postovať, My musíme vyzvať na to, aby tieto krajiny jednoducho stiahli Obe krajiny stiahli tieto, tieto zákony, musíme uplatniť zárok 96 a musíme podporiť politické a finančne všetkých tých, aby takto postupovali proti tejto situácii. Musíme sa zasadzovať o to, aby sme zmenili aj mentalitu a takú neprehľadnosť, ktorá tam je, proti tej, proti tej takisto musíme postupovať. Istotne môžeme v tejto oblasti, v oblasti urobiť veľa vecí. Ďakujem pekne, teraz tu budem mať ktorí hovoria v mene viacerých politických skupín a teraz ako prvý dostáva slovo na dve minúty v mene socialistov pán Derek Vogel, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Nigéria a Uganda, oba, obe krajiny prijali zákony, ktoré kriminalizujú homosexualitu a Hovorí sa tu o podobnej situácii v iných členských krajinách. Táto situácia sa pripravovala už celé roky a teraz sa zmenila na realitu. Viacerí majú pocit, že tieto zákony boli prijaté zo strany politických líderov, ktorí chcú odvrátiť pozornosť od skutočných hospodárskych sociálnych problémov vo svojich krajinách. Preto Európska únia nemôže zostať ticho a musíme ukázať, že my to myslíme vážne s ľudskými právami. A preto tá otázka je, že čo môže Európska únia urobiť. A ja si myslím, že riešenie musí prísť zo strany Európskej únie a nie zo strany jednotlivých členských štátov. Sú tu určité príležitosti v blízkej budúcnosti, kde by sme sa mohli snažiť riešiť tento problém. Môžeme spustiť napríklad aj mm, rokovania o členstve. Budeme tu mať e, summit e, krajín dohody Kodonu, tak ako ste to povedali aj vy, pán predseda, a my využijeme to prečo, aby sme o tomto hovorili tam. Takisto dialog ohľadne politických práv, ktorý tu bol 20, ktorý bude 28. marca, bude takisto Európsky summit s Afrikou, ktorý sa bude konať v To sú všetko príležitosti, kde môžeme hovoriť o týchto záležitostiach. Takisto sa to hovorilo o otázke e, zrušenia e, vyplácania pomoci niektorým krajinám, ale lepšie by bolo, ak to poved- ako to povedali ostatní, upriamiť tieto peniaze skôr do mimovládnych organizácií, pre všetkým do tých, ktoré sa venujú medicínskej starostlivosti. Európska únia by mala apelovať na Africkú úniu, aby sa venovala tejto otázke, aby preukázala určité líderstvo aby sa takéto problematika jednoducho nerozšírila ďalej, pretože ľudia, kdekoľvek na svete sú, si zaslúžia ľudské práva a rovnaké práva a prístup. Ďakujem pekne, Derek. A teraz mene zelený dostane na minútu príležitosť vyjadriť sa pani Kornelise. Nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Nastáva chvíľa, kedy musíme preukázať, že pre nás sú ľudské práva prioritou v Európskej únie. Uganda a Nigéria tu vlády jednoducho sa rozhodli, že budú diskriminovať e, komunitu LGBT. Nebolo to iba rozhodnutie v danom momente, bolo to premyslené rozhodnutie. Napriek všetkým protestom z mimovládnych organizácií, mimovládnych organizácií minister Európskej únie aj z našej strany a zo strany ostatných inštitúcií. A teraz e, homosexuáli e, v Ugande a v Nigerii môžu byť v, vo väzeniach dlhé roky a ich rodina, ktorá ich podporí. A podobná situácia je aj v Nigerii. A toto vlastne už viedlo k navýšenej miere násilia a diskriminácii proti ľuďom. Na to mážme, máme iba jeden záver z našej strany. Uganda a Nigéria nedostali svojim záväzkom v rámci dohody s Kotonu. Preto aj príprava ich vylúčenia musia byť, musí byť začatá. A my musíme e, presmerovať e, tú pomoc, ktorú poskytujeme týmto vládám inám. Ak to neurobíme, tak vlastne budeme iba e, v teórii. Ďakujem pekne pani Cornelisen a teraz ako posledný dostane slovo pán Obermar na minútu a pol, dostane slovo za nezaradených, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Keď uvážime, že homosexualita v Ugande a v Nigérii je trestaná väzením, dokonca aj na celoživotné väzenie, v niektorých krajinách, kde platí šári, šária, tak tam je aj trest smrti, tak sa relativizujú tieto diskusie ohľadne tzv. diskriminácii e, homosexuálov v Európskej únie. Ale pravdou je, že tieto zákony sú proti ľudským právam a Európska únia musí urobiť konkrétne sankcie. Platba rozvojovej pomoci musí byť znovu prekonzultovaná, nemala by ísť do rúk vládam, e, inak by sa priamo podporovali takéto takéto zákony. Krajiny AKT majú určité zvýhodnenie, pokiaľ ide o, pokiaľ ide o clo a tí, ktorí podpísali tú dohodu, vlastne sú zaviazené, aby dodržiavali aj ľudské práva. A Európska únia, aspoň teda dúfam, má všetky možnosti diplomatického charakteru, ktoré boli už vyčerpané, ale požiaľ bolo to neúspešné. Otázka je teraz, čo spraviť. Treba, aby Nigeria a Uganda boli vyčlenené z zväzku krajín, ktoré podpísali dohodu z Kotony. Ďakujem veľmi pekne, pán kolega. A teraz v mene KHDI dostanú slovo šiesti rečníci, ktorí požiadali o to, aby sa mohli vyjadriť. A ja jednoducho skončím vždy, keď uplynie jedna minúta. ako prvý teraz dostane slovo pán Kele, nech sa páči, máte tú minútu. Ďakujem, pán predseda. Ja úplne súhlasím s týmto návrhom, pretože to, čo sa deje v Ugande a Nigerii, samozrejme nie je celkom isté akceptovateľné kriminalizovanie homosexuality a otrasné diskriminačné tresty, sankcie, ktoré sa tam udelujú. Celkom iste musíme prehodnotiť sankcie, ktorú uvalíme na tieto krajiny a presmerujeme, ak presmerujeme pomoc od centrálnej vlády na mimovládne organizácie prezident tvrdil, že postupuje na základe lekárskych odborníkov, medicínskych odborníkov, ktorí vraj tvrdia, že homosexualita nemá genetický základ, ale je to iba spôsob správania sa a preto treba uplatniť vzdelávacie úsilia. Dúfame, že takéto postoje, praktiky a právne normy e, sa v kratšom čase, než bude 20 rokov, dokážu vykoreniť. Ďakujeme, Sean. A teraz má slovo pani Geringer. Ďakujem. 16. januára sme tu v parlamente schválili uznesenie, ktorým odsudzujeme Ugandu a Nigériu kriminalizovať homosexualitu. E, nové uznesenie hovorí, že manželstva rovnakých e, pohlaví a taktiež svetkovia takýchto zväzkov, ako aj ďalší príslušníci komunity LGBT budú potrestaní. E, takéto tvrdenie je v rozpore s deklaráciou o ľudských právach, taktiež s dohodou z Kotonu. Európska únia ako donorská krajina by mala tiež požadovať, aby takéto krajiny dodržiavali všeobecné základné slobody a preto chcem vyzvať Európsku komisiu, aby prehodnotila princíp spolupráce s týmito dvoma krajinami. Mm, Taktiež všetky ďalšie budúce dohody medzi EÚ a tretími krajinami mali obsahovať eh, špeciálnu doložku, ktorá bude vyžadovať dodržiavanie základných slobod eh, a to vrátanie nediskriminácie na základe sexuálnej orientácie. Rečnička bola predušená. Ďakujeme pekne. Ďalší rečník je pani Morvaj. Uh, Veľmi pekne ďakujem, pán Rueva a ďalší autory tejto správy. Poprosím vás, odpovedzte na moju otázku. Čo keď vyberanie týchto prípadov sem do snemovne e, je zvláštny. Ak by diplomat v Spojených štátoch sa e, ukázal, že je homosexuál a v Saudskej Arabii by bol mučený a poprosil, poprosil by o azyl v Spojených štátoch amerických. Spojené štáty americké by odmietli. Saudská Arábia je priateľ USA. Obe krajiny sú silné aj po odhaleniach Snowdena ešte stále sú priatelia Európskej únie, ako keby sme boli jedna veľká rodina. Vidíme nejakú šancu, že tento konkrétny prípad by bol rokovaný v snemovni Európskeho parlamentu, že by sme ho tiež vybrali? Ďakujem pekne. Slovo má pani Korhola. Ďakujem pekne, pán predseda. Rozhova pomoc je dôležitým princípom ale čo máme robiť, keď väčšina v krajine, ktorá príjma našu pomoc, príjma legislatívu, ktorá porušuje naše princípy? Nesmieme byť ticho. Švédsko, Holandsko a Dánsko sa rozhodli prehodnotiť smerovanie svojej rozvojovej pomoci týmto krajinám. Mali by sme to požadovať v mene celej EÚ. Dobrým spôsobom pomôcť je podpora miestnych mimovládok, pretože ich situácia je mimoriadne ohrozená pretože obhajovanie práv sexuálnych menšín môže im spôsobiť uväznenie. Musíme požadovať, aby všetky krajiny sa zaviazali v ďalších dohodách v budúcnosti, e, že budú odsudzovať a zabraňovať akékoľvek diskriminácii e, v prípade e, odlišnej sexuálnej orientácie, ako má väčšinové obyvateľstvo. Ďakujeme. Ďalším rečníkom je pán Boris. Ďakujem za slovo. Ja si myslím, že by sme skutočne mali zrevidovať dohodu s Kotonou a uvaliť sankcie. Nigeria a Uganda sa rozhodli urobiť niečo, čo narúša ľudské práva, čo diskriminuje ľudí s odlišnou sexuálnou orientáciou. Preto by sme mali zmraziť naše platby v rámci rozvojovej pomoci a začať podporovať mimovládne organizácie. Týmto vyšleme jasný signál týmto krajinám, že dohody, ktoré podpísali z EÚ, sa nemôžu len, len tak ľahko porušiť. Takouto reakciou by sme mohli efektívne zabrániť ďalším, ne, ďalšiemu nevhodnému správaniu súvisiacemu z porušovania právnych noriem. Apelujem na nás všetkých, aby sme si premysleli, ako, zas, ako presmerovať finančnú pomoc do týchto krajín. Ďakujem. A teraz bude hovoriť pán Silvestris. Jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Opäť tu raz hovoríme o homosexualite a to v Ugande a Nigerii. Ich činy si zaslúžia odsúdenie činy týchto krajín, ale nepremeškajme príležitosť a nech parlament hovorí o genderovej identite v rámci tematiky homosexuálnych párov. Máme tu aj výročnú správu o ľudských právach. A môžem, môžem povedať, že embria nenarodených detí tiež majú svoje práva. Podobne ako komunita LGBTI, táto komunita sa aspoň môže brániť, hovoriť sama za seba, ale embria nie, tie hovoriť nedokážu. Ďakujem pekne. Ďakujeme, pán Silvestris. A to je koniec spontánnej rozpravy Catch the Eye. A teraz sa vyjadri pán komisár Levandovský, tejto téme v mene komisie. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, dnes hovoríme o nedávnych právnych predpisoch, ktoré kriminalizujú homosexuálov v Ugande a Nigerii. Samozrejme, že to nie je jediný prípad diskriminácie voči komunite LGBTI na svete, ale Európska únia má zaujíma silné a zásadové stanovisko voči všetkým formám diskriminácie tohto druhu. V roku 2012 prijala Rada usmernenia EÚ, ktoré chránia všetky osoby LGBTI a zaručujú, že môžu uplatňovať svoje práva. Homosexuálov nemožno diskriminovať. Ale nedávna legislatíva, ktorá bola prijatá v Ugande a Nigerii, porušuje univerzálne ľudské práva, ale naše stanovisko je, že kultúrne, tradičné ani náboženské hodnoty e, nemôžu byť ospravedlnením akejkoľvek formy diskriminácie. Niektoré poslankyne a poslanci i v dnešnej rozprave v parlamente apelovali, aby sme začali konzultácie podľa článku 96 dohody z Kotonu s Nigériou a Ugandou Myslím si, že pristúpiť k článku 26 by bolo predčasné. Ešte stále existujú iné nástroje a možnosti na dialog. Ešte stále môžeme mať veľmi úprimný rozhovor s vládami oboch krajín a s orgánmi v týchto krajinách v rámci politického dialogu a článku 8 dohody z Kotonu. E, takéto niečo je predvydané na 28. marec. Budú tu aj ďalšie príležitosti, ako spomenul Derek Vaughan a ako som povedal, žiadne platby zo strany EÚ e, nebudú plynúť do týchto krajín, sú zatiaľ zmrazené. Čo sa týka výsledkov týchto stretnutí, to bude mať e, veľký vplyv na to, aké vzťahy budú medzi EÚ, Nigériou a Ugandou v rámci dohody z Kotonu v mesiacoch, ktoré budú nasledovať po týchto stretnutiach. A takisto tieto stretnutia e, budú determinovať kroky z našej strany. Ďakujeme, pán komisár. Dostali sme 6 návrhov uznesení k tejto tematike. Rozprava týmto končí. Hlasovanie bude onedlho po tom, čo sa skončí rozpráva k tretiemu bodu programu dnešného popoludnia. Je to podobná téma, ale týka sa bezpečnosti a obchodovania s ľuďmi na Sinaji.